z leta 2009. No a na to dávam slovo komisárovi Dimasovi. Nech sa páči, máte slovo. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρος. μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα... Ďakujem pekne, pán predseda, keďže vystupujem pred Európskym parlamentom. Na úvod by som chcel vyjadriť pochopenie eh, voči všetkým, ktorí utrpeli počas letných požiarov. Počas leta som e, sa, som sa teda sledoval som zblízka dianie a boj proti požiarom v viacerých členských štátoch. E, lietadla e, na podporu ktoré Európska únia poskytla tým krajinám, ktoré bojovali proti požiarom, boli veľkou pomocou a preto by som sa chcel poďakovať predovšetkým Európskemu parlamentu, ktorý umožnil urýchlenie uvoľnenie finančných prostriedkov na financovanie tohto programu. Tento program je síce malinkou súčasťou, ale predsa len súčasťou v podstate plnenia všetkých tých aktivít, ktoré v podstate spadali do kompetencie Michela Barniera, takže chcel by som sa mu ešte raz za toto poďakovať. Tento pilotný program e, sa týka občianskej e, civilnej obrany a e, v podstate určený pomoc, na pomoc krajinám, ktoré sú postihnuté prírodnými katastrofami, Španie, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Grécko a iné krajiny Európskej únie poskytli lietadla na boj proti požiarom Grécku, Taliansku, Portugalsku a iným krajinám. A vlastne poprvýkrát sme mali dve lietadla Európskeho spoločenstva, ktoré eh, operovali spoločne v rámci e, spolu s gréckými, talianskými a francúzskými lietadlami a takýmto spôsobom sa snažíme vybudovať nezávislú jednotku Európskej únie boja proti požiarom. Pri tých nedávnych požiaroch vyzývali novinári, ako aj odborníci na to, aby sme mali naozaj koordinované úsilie na európskej úrovni v boji proti tomuto problému a aby sme okamžite mohli zasiahnuť vtedy, keď národné sily nestačia. Takže je potrebné vyvinúť úsilie a vytvoriť nezávislú zásahovú jednotku e, v boji pre boj proti lesným požiarom. A ako som už povedal, e, podpora Európskeho parlamentu bola kritická, išlo o uvoľnenie finančných prostriedkov potrebných na umožnenie použitia týchto lietadiel pod záštitou Európskej komisie lietadlá boja proti požiarom boli použité v rôznych krajinách konkrétne v šiestich prípadoch sme v podstate spustili mechanizmus spoločenstva, mechanizmus e, civilnej obrany pre taliansky, grécky aj portugalský prípad. Ako som už povedal, zapojil sa do toho procesu aj iné krajiny, poskytli lietadlá e, na boj proti požiarom ktoré v podstate mm, vystupovali akoby pod vlajkou Európskej únie a nie pod jednotlivými krajinami. Čiže je to akási novinka v rámci využitia európskych jednotiek. Takže, ako som už povedal, v Portugalsku, na juhu Francúzska, v Taliansku a v Grécku, v regióne Atika tam pôsobili tieto jednotky a sú to podstate oblasti, ktoré boli naozaj ťažko postihnuté požiarmi. Takže dámy a páni, vážení kolegovia, Myslím si, že nám je všetkým jasná súrnosť takejto situácie, situácie, kedy je potrebné bojovať proti prírodným katastrofám urýchleným spôsobom. Musíme v budúcnosti vynaložiť úsilie na úrovni Európskej únie, aby sme mohli rýchlo zasiahnuť, aby sme mohli bojovať či už proti lesným požiarom alebo iným prírodným katastrofám, ktoré môžu vzniknúť, môže sa zároveň o katastrofy vyvolané ľudským faktorom. A čo sa týka konkrétne otázky lesníckých, v podstate e, lesníctva a jednotiek pôsobiacich v tomto sektore, komisia musí aktívne sa zapájať do poskytovania e, civilnej obrany na európskej úrovni Myslím si, že aj národné orgány si uvedomujú, že táto záležitosť je mimoriadne dôležitá. Je potrebné náležite investovať a vyčleniť e, aj ľudské zdroje na to, aby sme v budúcnosti zabránili lesným požiarom ako aj iným prírodným katastrofám. Máme tu viacero praktických problémov, ktoré s tým súvisia, otázky koordinácie predovšetkým v rámci boja proti lesným požiarom a musíme si stanoviť aj priority do budúcna a určiť to, ako rôzne jednotky boja proti požiaru môžu koordinovať svoju činnosť. Zobrem príklad Portugalská a Grécka. To všetko, eh, k tomu všetkému bude vypracovaná správa. Eh, komisia vypracuje správu, pošle ju na radu, ako aj do Európskeho parlamentu. Je to správa ohľadom e, realizácie tohto pilotného programu počas tohto leta. Rada, ako aj Európsky parlament a samozrejme komisia, musia spolupracovať v tejto oblasti, aby mohli ďalej rozvinúť tento mechanizmus. Samozrejme, členské štáty by sa nemali nečine prizerať, pretože je veľmi dôležité, aby sa vynaložilo väčšie úsilie v rámci prevencie vzniku požiarov. Keď si spomenieme na rok 2001, to bol vlastne prvý rok, kedy e, sme mali takúto operáciu, samozrejme v oveľa menšom rozsahu. Potom bol rok 2005, kedy počet zásahov sa späť násobil Hovorím jednak o územiach v rámci Európskej únie, ako aj územiach mimo Európskej únie. Šla si o 50 v rámci EÚ a 50 mimo EÚ a značným spôsobom sa posilnila aj koordinácia. Takže cez tento mechanizmus civilnej obrany tento môžeme ďalej rozpracovať. Uvedomujeme si, že je veľmi dôležité, aby sme konali, aby sme zasahovali spoločne, či už to bolo v súvislosti s tsunami alebo s Katrinou. A vlastne toto je prvýkrát, kedy hovoríme o tom, že ľudia išli priamo na zásahové miesto dôležitá, je potrebné spraviť oveľa viac v tejto oblasti. Keď si prečítate správu, tak uvidíte, do akej miery vieme pokročiť v oblasti civilnej obrany aj v oblasti ochrany európskych občanov a životného prostredia, pretože to mali mimoriadne dôležité. Dimas? Ďakujem pekne, pán komisár Dimas. No a teraz eh, nasledujú rečníci v mene politických skupín. Ako prvý eh, má slovo pán Skilakakis eh, v mene a Európskej ľudovej strany na dve minúty. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni, na juhu Európy každoročne padne za obeď požiarom 400 tisíc hektárov lesa. To je katastrofa, systematická katastrofa obrovského rozsahu. V nasledujúcich 10 ročiach sa bude tento problém zhoršovať. O 30 najskôr 40 rokov budeme svedkami toho, že bude veľmi náročné robiť niečo proti skleníkovému e, efektu a celá situácia, hlavne v Južnej Európe, sa bude zhoršovať. V Južnej Európe sú lesy mimoriadne e, citlivé a my to pocítime skutočne tým najhorším spôsobom. V budúcnosti budeme svedkami toho, ako bude počet veľkých lesných požiarov len narastať a bude predstavovať čoraz väčšie nebezpečenstvo. Za bežných eh, podmienok je boj proti lesným požiarom eh, kompetencií les, členských štátov. Eh, členské štáty musia každoročne bojovať proti desiatkam tisícom lesných požiarov, ale niekedy je situácia výnimočná. A niekedy dosahujú lesné požiare obrovské rozmery a kedy je nevyhnutná solidarita spoločenstva a spoločné postupovanie. Návrh EPP sa práve zaoberá takýmito mimoriadnými prípadmi a ukazuje, aké urgentné je vytvorenie efektívnej zásahovej jednotky na úrovni spoločen- spoločenstva. Pán Dimas to aj navrhuje. Nutnosť konať okamžite a nezávislo a skutočnosť, aby vlastné požiare boli najvyššou prioritou, ehm, je nevyhnutná na okamžitý zásah, no a preto ehm, musí byť predložený návrh komisie na boj proti týmto katastrofám pre maj, moju krajinu a hlavne ľudia, ktorí boli postihnutí ehm, týmito týmito katastrofami. Na tento návrh čakajú, sú na ne odkázaní a ja dúfam, že komisia preukáže um, pochopenie pre situáciu týchto ľudí. Ďakujem pekne a teraz uh, za politickú skupinu Progresívnej aliancie sociál, socialistov a demokratov a teraz pani Podimata na dve uh, minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, vážený pán komisár. Tento rok sa opäť ďalej rozvinula história lesných požiarov. požiarov. Každú jeseň musíme bilancovať, konštatovať obrovské katastrofy a zničenie a pomáhať postihnutým ľuďom. V Grécku opätovne smútime alebo trápi nás zničenie stoviek tisícov hektárov pôdy a lesa. Platí to pre Španielsko, Portugalsko, ale aj pre Taliansko No a jedna vec je istá, pán komisár, a to ste povedali, že sa nám nepodarí, alebo nedarí sa nám e, z chýb minulosti poučiť sa. Už hovoríme dlho o týchto e, rýchlych zásahových jednotkách, avšak ich význam sa chybami jednotlivých vlád bagatelizuje. Oh Hovorí sa o preventívnych mechanizmoch, um, možno um, je tu aj nedostatok vôle podporiť to zákonmi, aby im bolo povinné opätovne zalesňovať zničené oblasti, ďalej nachádzať a, a poskytovať prostriedky na obnovu postihnutých oblastí. Okrem toho civilná ochrana alebo odliadnúť od civilnej ochrany a musia byť okamžite uvoľňované prostriedky na obnovu. A to by mala byť pre komisiu priorita. Takže na záver, pán komisár, lepšie ako my viete, že teraz čelíme novej generácii lesných požiarov. Sú to intenzívne požiare, ktoré sú podmienené alebo spôsobené klimatickými zmenami a týkajú sa stredomorskej oblasti na juhu Európy. Takže potrebujeme reštrukturalizáciu ochrany lesov na európskej úrovni s príslušnou alebo s príslušnou harmonizáciou alebo prispôsobením sa e, novým e, podmienkam. Rovnako treba integro- integrovať politiky a opatrenia na boj proti klimatickým zmenám. Ďakujem veľmi pekne. A teraz za Alianciu liberálov a demokratov ako ďalšia rečnička nasleduje pani Bilbao na 1,5 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem aj pánovi komisárovi za e, vysvetlenia, ktoré nám podal. No a e, ja by som chcel povedať, že je v podstate potrebné vybudovať nejakú komunitárnu politiku na prevenciu e, týchto požiarov, ktoré jednoducho vznikajú a to v podstate v priebehu celého leta aj tento rok. No a tiež by som chcela povedať na úvod tohto príspevku, že štyria požiarníci, ktorí e, zahynuli e, v Taragone, to je na severe e, provincie San Juan v júni, že si ich pripomíname a vyjadrujeme sústrasť ich rodinám. No a domnievam sa, že základom súčasnej politiky boja proti týmto požiarom je politika špekulatívna. Jednoducho ide o to, že E, sa nevenuje dostatočná pozornosť týmto prírodným katastrofám, ktoré postihujú skutočne množstvo ľudí. A my by sme mali e, najmä mm, pri e, trestoch e, za zakladanie požiarov, dbať na to, aby tie tresty boli dostatočne e, odrádzajúce. Mali by sme ich sprísniť a bojovať proti e, úmyselným podpalačom. No a takisto by bolo dobré podporovať mechanizmy inovácie, ktoré by povedzme viedli k nejakému lepšiemu meraniu smeru a sily vetra, tak aby sme vedeli predvídať pohyb tých požiarov a chrániť sa lepšie. Ďakujem veľmi pekne. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne za politickú skupinu zelených, pán Tremopulos, na 3 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Skutočne je veľmi zaujímavé, že Gréci hovoria mm, o tejto téme, eh, pričom sa to týka celého juhu Európy. No a lesné požiare sa objavujú systematicky a ničia obrovské e, lesné plochy. E, kvalita života, biodiverzita, regionálny rozvoj, ako aj život občanov tým trpia. Tak ako sa nedávno ukázalo v Grécku, sú lesné požiare často e, spôsobené zlou lesníckou politikou alebo politikou, ktorá si ktorá medzi regiónmi nie je harmonizovaná bohužiaľ, obe veľké strany sa snažia túto otázku bagatelizovať a ústavnú ochranu alebo ústavne zakotvenú ochranu lesov um, ehm, tlačí do úzadia. Rovnako, alebo je to spôsobené tým, že v mnohých oblastiach sa nahromadilo množstvo odpadu no a často sa hľadajú falošné alibi a keď sa jedná o systematický boj proti príčinám, je to veľmi nedôsledné. E, musíme sa sústrediť na predchádzanie, na účinné e, mechanizmy na európskej úrovni a to spoločným postupom. E, v tomto rámci musíme, musíme sa snažiť o realizáciu udržateľnej politiky pre lesy. No a Musíme zaistiť, aby prostriedky z príslušných fondov, prostriedky, e, ktoré boli uvoľnené z Fondu Solidarity, boli správne využité tak, aby e, priniesli dlhodobé účinky. Prostriedky, ktoré sa uvoľňujú pre postihnuté regióny, e, musia byť pridelené na konkrétne opatrenia, aj opatrenia zalesnenia. A treba jasne povedať, že členské štáty ich musia splatiť, ak by sa ukázalo, že tieto prostriedky boli investované do rozvoja bývania alebo cestovného ruchu. Parlament sa za to vyslovil s príslušným uznesením o včasnom boji proti požiarom. Bohužiaľ sa tieto uznesenia nikdy neaplikovali. Ja si myslím, že dlhodobá ochrana lesov a biodiverzity je možný len vtedy, keď budeme mať udržateľnú politiku prevencie na národnej, regionálnej úrovni s aktívnym zapojením komunálnej eh, roviny eh, obyvateľov na vidieku a rovnako vytvorením nových povolaní, eh, zaistením vzdelania, podporou pracujúcich a samozrejme vzdelaním aj požiarníkov. musíme investovať do efektívnych mechanizmov včasného boja proti lesným požiarom a to zavedením trvalej jednotky, zásahovej jednotky na boj proti lesným požiarom. No a v tomto rámci by sme chceli v Európskom parlamente predložiť uznesenie. Musíme prijať určité kroky na to, aby sme ako členské krajiny spolupracovali, aby sme mali dobrú prevenciu, aby sme dokázali spoločne bojovať proti prírodným katastrofám, ale aj účinne investovať prostriedky EÚ. A sme to dlžní našim deťom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. No a ďalším rečníkom je pán Šuntis v mene politickej skupiny GUE NGL na 1,5 minúty. Dúfam, že vaše meno som vyslovila správne. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca požiare v mojej krajine sú skutočne veľmi deštruktívne a to už tretí rok. V roku 2007 sme o tejto veci rozsiahlo hovorili, ale mm, nedostavili sa opatrenia, ktoré by reálne e, bránili šíreniu týchto, požiarom, tých, e, týchto požiarov. v Atenách napríklad Ateny sú európskym hlavným mestom s najvyššou úrovňou znečistenia vzduchu, najmenšou plochou e, zelených e, e, priestranstiev a v dôsledku tohoto všetkého, ak k tomu pridáme ešte aj klimatické zmeny a spojíme to s tými katastrofami, ktoré, ktoré sa dejú každé leto všade po južnej Európe, tak dochádzame k záveru, že jednoduché európske politiky v tejto oblasti um, nie sú efektívne, pretože by sme potrebovali, aby politika e, na ochranu životného prostredia riešila klimatické zmeny. To áno, ale je veľmi dôležité, aby e, tam, kde povedzme dôjde e, k nejakému požiaru, aby ten prístup bol flexibilnejší než doteraz. A preto by som chcel požiadať pána komisára Dimasa, aby sa začal proces tvorby napríklad lesníckých map, Eh, v celej Európe tak, aby boli financované konkrétne projekty a aby sme sa ehm, aby sme zabránili tomu, že v tých rizikových oblastiach budú vznikať ďalšie požiare. Takisto je dôležité správne lesné hospodárstvo, pretože um, možno by k týmto veciam nedošlo, keby toto hospodárstvo bolo nastavené naozaj poriadne. No a bude treba o týchto veciach hovoriť s novou vládou eh, po voľbách. Tieto voľby v Grécku budú o niekoľko týždňov. Takže uvidíme, aká situácia nastane potom, čo sa stane v tejto oblasti mm, po nástupe novej vlády. No a rád by som e, chcel zaželať pánovi Dimasovi všetko najlepšie k ich meninám. No a teraz e, za politickú skupinu EFD pani Cavala na 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Ja som si s veľkým záujmom vypočula, čo ste povedali, pán Dimas. Ja myslím, že išlo o celkom presnú odpoveď na list, ktorý sme vám zaslali v druhý deň tých lesných požiarov. My sme poslali taký návrh asi v tom zmysle, že by bolo potrebné podniknúť spoločné, spoločné kroky na boj proti týmto lesným požiarom v Južnej Európe. Takisto sme predložili konkrétne návrhy, body a sme radi, že pán komisár E, spolu s ostatnými gréckými poslancami a španielskými poslancami podporujú spoločne tento prístup, e, tento návrh. E, no a domnievam sa, že jediným dobrým riešením je vytvorenie európskej stratégie na riešenie prírodných katastrof. Pán komisár, zdá sa, že klimatické zmeny vedú k zvýšenej frekvencii lesných požiarov a záplav. Klimatické zmeny podľa mňa sú, e, sú veľmi dôležitým e, štruktúrnym javom a e, tie dôsledky je skutočne vidno. Jednoducho pozorujeme viac aj požiarov, aj záplav. Takže by sme nemali uvažovať len v nejakom krátkodobom horizonte. Je jednoducho potrebné vytvoriť základ dlhodobej stratégie. No a z tohoto dôvodu sa domnievam, že by e, vlády štátov okolo Stredozemného mora mali vytvoriť naozaj reálnu stratégiu, e, kde by uznali, aké je veľmi dôležité vybudovať takýto spoločný mechanizmus. Hovorili sme tu o ňom viacerý. Jednoducho je veľmi dôležité to urobiť pod e, hlavičkou solidarity a pán komisár veľmi často sever Európy, severoeurópske krajiny Um, ktoré netrpia takýmito problémami, zaujímajú iný prístup. Keď hovoríme o klimatických zmenách, vidíme, ako rýchlo to všetko napreduje a jednoducho prírodné katastrofy, ktoré e, z klimatické zmeny vyplývajú, sú možno iné na juhu než na severe Európy, ale potrebujeme solidaritu a potrebujeme vytvoriť stratégiu, ktorá sa bude zameriavať na prevenciu e, takýchto e, katastrof a následné odstraňovanie škôl. Takže Um, my sme vytvorili, alebo teda existuje taká drobná, taký dobrý útvar, ktorý fungoval celkom dobre počas leta, teraz eh, jeho veľkosť eh, rastie a dúfam, že pán komisár bude túto myšlienku podporovať tak v komisii, ako aj na rade. No a poslanci Európskeho parlamentu z juho európskych krajín by mali tiež spolupracovať, a to aj so svojimi národnými vládami, Um, a mali by podporiť to, čo navrhuje pán komisár Dimaza komisia, pretože si myslím, že je to v záujme všetkých juhoeurópskych krajín. Ja som preskúmala ten návrh EPPD a myslím, že ho môžem podporiť. A tiež uh, mám radosť, že takéto uznesenie uh, sa tvorí a v tom uznesení je ešte jedna vec, uh, ktorú chcem zdôrazniť. A je to tiež návrh EPPED a ja keď e, teraz v podstate tesne pred zasadnutím v Kodani skúmam tieto otázky. Myslím si, že je potrebné, aby sme túto stratégiu zamerali aj e, práve týmto smerom, teda prevencia boja proti prírodným katastrofám. Na no rozpočet na e, túto oblasť, teda riešenie a prevenciu takýchto prírodných katastrof by mal byť aspoň rámcovo dohodnutý, aby sme v Kodani mohli e, rozvinúť, e, rozvinúť nejaký mechanizmus, skutočný mechanizmus komunitárny na boj proti lesným požiarom. Ja si myslím, že je to vec, ktorá by mala byť jednou z našich hlavných priorít, teda rozvinutie európskej stratégie na boj a prevenciu prírodných katastrof. Ďakujem pekne a teraz za nezradených poslancov pán Obermajer na dve minúty. Ďakujem vážená pani predsedníčka, vážené kolegyne, kolegovia. To, čo sa tento rok udialo v Grécku, by sa v Európe nemalo už nikdy opakovať. V, len v Grécku eh, bolo 75 lesných požiarov, 6 z toho absolútne nekontrolovaných. Najhoršie sa stali na sever od Aten. No a eh, dámy a páni, vďaka nasadeniu hlavne dobrovoľných požiarníkov môžeme ďakovať tomu, že lesné požiare sa v mnohých regiónoch nevymkli spod kontroly a že ľudské tragédie sa obmedzili. No a ja vzdávam hold tým dobrovoľným požiarníkom, pretože často ich vybavenie nezodpovedá najmodernejšie techniky. A keď hovorím kolegovia alebo priatelia, a tak to hovorím preto, lebo už sám som dlhé roky členom dobrovoľného požiarného zboru v Rakúsku. No a dovolte mi teraz prejsť k tomu, čo povedala komisia. Ja pokladám za vynikajúce, že európske zásahové jednotky by pomohli, keď nestačia miestne. No a, a myslím, že to, čo sa hovorí, že pomôže si sama, aj Boh ti pomôže človeče, tak myslím, že to platí. Treba budovať spoločné jednotky, no a ja môžem, mám povedať, eh, že je potrebné využiť know-how, ehm, ktoré majú aj Rakúsko a Nemecko, a totiž eh, využívať systém dobrovoľného požiarného zboru. Ja sám som ochotný nadviazať eh, kontakty s dobrovoľným požiarným zborom. No a ja tiež našim greckým kolegom ponúkam, alebo hovorím, že tiež dobre, tiež niečo sám urobiť, no a čo sa týka pilotných projektov v príslušných regiónoch alebo obciach, tak som ochotný s mojimi kolegami z rakúskeho požiadneho zboru zapojiť sa do príprav. Ďakujem pekne, to boli rečníci za politické skupiny a teraz sa dostávame k ďalším rečníkom a ako prvý dostáva slovo pán Barnier na dve minúty madame la Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca, drahí kolegovia, pán komisár. Chcel by som samozrejme poďakovať eh, najmä pánovi komisárovi Dimesovi za to, že medzi nás dnes večer prišiel a za to, že eh, reagoval na našu snahu prísť s nejakým návrhom, ako tieto, eh, tieto prírodné katastrofy riešiť my vieme, že sa do tejto práce, do tohto návrhu o e, systéme civilnej ochrany vložilo e, mnoho snahy. No a od roku 2006 vlastne sa o tejto téme e, hovorí takmer nepretržite a ak sa pozerám na počet katastrof, ktoré odtedy nastali, tak vidím, že je to ešte stále vec aktuálne. Isté, že sa to netýka len Grécka, týka sa to všetkých krajín. A ja viem, že pán komisár povedal, že nejde len o prírodné katastrofy, ale tiež o katastrofy, ktoré spôsobil človek. E, napríklad na mori, e, stroskotné tankera Erika, alebo priemysl, priemyselné katastrofy typu Černobyl. Jednoducho je množstvo príkladov katastrof, alebo aj tsunami napríklad, teda nielen požiare. A takisto aj, aj, aj v stredozemnom mori môže niekedy dojsť k tsunami. Stalo sa to na začiatku 20. storočia, kedy došlo k zničeniu mesta Messina v Taliansku. Takže, drahí kolegovia, pán komisár, to, čo sme doteraz E, sa snažili robiť, teda ako sme mobilizovali tie naše sily, to e, nezodpovedá závažnosti týchto katastrof. E, a keď k tomu pripočítame klimatické zmeny, tak už vôbec nie. Takže ďakujem veľmi pekne komisii, pánovi komisárovi Dimasovi. Jednoducho je treba pracovať na takomto mechanizme civilnej ochrany, a e, spoločne s členskými e, štátmi, ktoré si to prajú, by sme si vedeli predstaviť aj zosilnenie spolupráce. Ak to aj nebude všetkých 27 krajín, nech to je 12 alebo 15, jednoducho uvidíme. Nakoniec sa to bude týkať všetkých. Keď som si robil zoznam katastrof, tak sa to skutočne týka všetkých. Nemecko, rok 2002, obrovské záplavy napríklad. Alebo terorizmus, e, pandémie, a tak ďalej. Aby som si skutočne prijal, pán komisár, aby komisia vykonala ďalší krok vpred, aby vyzvala členské štáty, aby sa zapojili do tohto procesu. No a tiež parlamentný výbor pre e, obranu a bezpečnosť by sa do tohto mohol zapojiť, ale takisto výbor pre životné prostredie. Ďakujem pekne. Teraz pani Estrela na dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, vážený pán komisár. Opäť sa stretávame, hovoríme o lesných požiaroch, pretože jednoducho každý rok požiare zničia časť európskych lesov. Pri klimatických zmenách a globálnom oteplovaní budúcnosť nevyzerá o nič ružovejšie. Prírodné katastrofy jednoducho nemôžeme im zabrániť, ale môžeme sa snažiť o nejakú prevenciu tým, že budeme znižovať emisie skleníkových plynov a tým, že si zadefinujeme správnu lesnickú politiku, ktorá umožní zohľadniť širokú škálu služieb, ktorú lesy poskytujú životnému prostrediu. Je správne a vhodné pripomenúť si, že potrebujeme, aby európske inštitúcie lepšie spolupracovali. V mnohých členských štátoch sa vynaložilo množstvo úsilia a mnohé investície do boja proti požiarom. Priamo na meste, napríklad u nás sme prijali plán, v rámci ktorého chceme reštrukturalizovať veci, e, lesnicu, e, reštrukturalizovať e, požiarne jednotky. Ale napriek tomu dochádza naďalej k lesným požiarom a preto potrebujeme vo všetkých štátoch spraviť viac, vo všetkých tých štátoch, e, kde dochádza k lesným požiarom, takisto potrebujeme od Európskej komisie, aby schválila návrhy predložené Európskym parlamentom cez viaceré uznesenia. Je tu viacero dokumentov, v ktorom sa hovoria, hovoria, rieš, hovorí o riešeniach, napríklad dokument pána Barniera alebo ostatné dokumenty. Ja osobne som bola spravodajkyňou správy o prírodných katastrofách v rámci výboru pre životné prostredie a takisto som predložila viacero návrhov. Takisto je dôležité uvedomiť si, že tie členské štáty, ktoré majú finančné výhrady, keď sa nám nepodarí zracionálniť celý mechanizmus, treba im povedať, že v podstate náprava je drahšia ako prevencia. Na koránskej konferencii musíme a potrebujeme mať ambiciózny plán boja proti dopadom globálneho oteplovania. Potrebujeme, aby komisia predkladala smernice o boji proti požiarom, podobne ako je to v boji proti záplavám. Ďakujem pekne. Pani Alfons, pán Alfons, na jednu minútu. La Corse a été victime. Ďakujem pekne. Dnes Korziku postihla e, postihli požiare, tak ako mnohé iné regióny v Európe, takže vlastne všetko obyvateľstvo je postihnuté a my by sme naozaj chceli záruku európskej solidarity, ktorá by sa premietla v použití Európskeho fondu solidarity. Čo robí komisia v tejto otázke? To je moja prvá otázka na pána komisára. 23. júla E, boli hor, obrovské horúčavy, 42 stupňov, suchý vzduch a silný vietor. Samozrejme, máme tu klimatické zmeny, ktoré zhoršujú celú situáciu, ale miestne jednotky jednoducho sú preťažené už aj tie predchádzajúce roky. E, v podstate bolo, bolo, bolo počasie lepšie a Korzika bola ušetrená Takže nikdy nevieme vopred, či tie poveternostné podmienky sú také, že budú predstavovať nebezpečenstvo alebo nie. A preto je dôležité zvážiť aj návrh pána Barniera ohľadom vytvorenia jednotky e, civilnej ochrany. E, je neskoro už, keď sa e, lesné požiare šíria, potom veci riešiť E, nemôžeme čakať, kým zhorí všetko drevo. Čo chce komisia spraviť preto, aby vytvorila takúto jednotku pre ochranu obyvateľstva? Je to urgentná záležitosť, je dôležité chrániť záujmy európskych občanov, pre všetkým v oblasti boja proti lesným požiarom v oblasti Stredozemného mora. V rozpočte na rok 2010 nie sú žiadne vyhradené prostriedky na vytvorenie takéto jednotky. Je to v poriadku? Ja len dúfam, že politické skupiny sa im podarí presadiť takýto pozmeňujúci návrh. Ďakujem pekne. A teraz pán Tusas má 1,5 minúty. E, boje proti požiarom sú politickým problémom v takých krajinách ako Portugalsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko a Grécko. Pretože to má závažné dôsledky pre obyvateľstvo, ako aj pre životné prostredie. Z vlastných skúseností v Grécku môžem povedať, že tie požiare, ktoré postihli juhovýchodnú oblasť Atiky a ostatné regióny, ktoré spôsobili obrovské škody, v podstate nás viedli k tomu, že keď sme si pozreli reakciu vlády u nás doma, o môžeme povedať, že nesplnila vláda to, čo ľudia od nej očakávali. A keď si pozrieme fakty a situáciu ľudí, ktorí žijú v týchto oblastiach a ktorí prišli o majetok, o pozemky, myslím si, že z toho je jasné, že akýkoľvek mechanizmus, ktorý môžeme mať, nech už je mm, naj, jeden z najmodernejších, pri boji pri riešení takýchto problémov jednoducho nikdy nám nepomôže vyriešiť tento problém, kedy dochádza k ohrozeniu budúcnosti celej planety. Takže musíme vyvodiť závery. Ak sa pozrieme na to, čo sa udialo pred niekoľkými dňami, VEVI 12. septembra 2009 k tomu zničenému lesu, jednoducho sa musíme pozrieť na tieto veci v súvislosti s tými tlakmi, ktoré sú tu vyvíjané. Musíme si uvedomiť, že ľudia prichádzajú o životy a nemôžeme jednoducho pripustiť, aby takýto špekulatívny prístup zvíťazil nad ochranu životného prostredia, nad našou planetou. Je dôležité, aby sme okamžite začali konať, aby sme mali náležité finančné prostriedky, tak aby ľudia, ktorí žijú v tejto oblasti, či sú to polnohospodári alebo tí, ktorí chcú využívať pôdu náležitým spôsobom, aby neboli znevýhodnení. Je veľmi dôležité, aby jednoducho ľudia sme zabránili ľuďom v tom, aby mohli ničiť les, musíme mať patričné uh, lesné hospodárstvo. Ďakujem. Ďakujem pekne. A aj keď e, nie sme pod takým veľkým časovým tlakom dnes, chcela by som vás všetkých požiadať, aby ste dodržiavali rečnícky čas z úcty ku kolegom, ktorí e, budú určite robiť to isté. Dobre, a ďalším rečníkom je pán Mauro na dve minúty. Grazie, signor presidente. Ďakujem pekne, pani predsednička. Rozpočtový nástroj, ktorý má Európska únia na boj e, respektíve na riešenie tejto dôležitej problematiky je v každom prípade užitočný. Hovorím o Európskom fonde Solidarity. A v roku 2007 sme v podstate krit kritizovali využitie tohto nástroja a vtedy sme hovorili o otázke flexibility. Inými slovami, je dôležité mať najväčšiu možnú mieru flexibility v rámci riadenia tohto fondu, tak aby sme mohli riešiť problémy aktuálne, ako nastávajú. 17 týždňov, v podstate to je všetko, čo majú členské štáty na to, aby predložili informácie a potom aký čas máte na odozvu? Je dôležité vyhodnotiť rozsah škôd, ale zároveň je dôležité si uvedomiť aj dopad na jednotlivé oblasti a dopad na určité skupiny obyvateľstva. Takže už dlho v, dlho v parlamente, v rozpočtovom výbore aj v ďalších výboroch sme sa vyjadrovali k tomu, že by sme mali upozorniť radu na túto situáciu, ale zdá sa, že rada tieto naše pripomienky ignorovala. Ak by sme mali väčšiu flexibilitu, mohli by sme lepšie využiť Fond Solidarity a vlastne len efektívnejšie využiť tieto prostredky v boji proti zásadným problémom, ktorými sa budeme potýkať stále častejšie. Pán komisár, žiadam od vás, aby ste náležite zohľadnili odsypky 3 a 11 e, uznesenia, pretože tá otázka flexibility by jednoducho by nemala zanedba, byť zanedbaná. Nejde to o to, aby v podstate každý robil, čo chce, aby mohol lepšie zareagovať na situáciu. Ide o to, aby ten, ten nástroj sa naozaj dal efektívne využiť. Ďakujem, pán Perez. E, dve minúty. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúce, pán komisár. Je skutočne potrebné, aby sme urýchlili kroky, ktoré boli podniknuté e, v minulosti. Jednoducho juh Európy horí a horí čoraz viac a preto uznesenie, ktoré tento parlament by mohol prijať, by e, malo byť uznesením, ktoré urobí viac, e, pretože máme skutočne veľké E, veľké otázniky. Tieto požiare nám môžu spôsobiť ešte väčšie e, škody v budúcnosti. Jednoducho nie je možné pochybovať o tom, že ich e, poháňa, urýchluje klimatická zmena. No a domnievam sa, že nie je možné to ponechať na jednotlivé členské štáty, respektíve autonómne komunity. A tento parlament by mal v spolupráci s komisiou veľmi jasne dať k dispozícii všetky zdroje, ktoré ktorých nie je málo e, k dispozícii tým, ktorí trpia týmito e, prírodnými katastrofami. E, jednoducho, tí, tí, ktorí sú týmto postihnutí, nemusia chápať tú byrokraciu a nemusia chápať, že tie zdroje, povedzme, sú, ale nie, nie je možné ich, im, im ich dať k dispozícii. Takže ešte raz, treba mobilizovať zdroje, zvýšiť zdroje a optimálnym spôsobom formulovať preventívne politiky. No a bolo by dobré, Eh, keby sme to jednoducho nenechávali len na zodpovednosť eh, jednotlivých členských štátov. Týka sa to, toto konkrétne sa týka síce len eh, juhu Európy, ale klimatické zmeny sa týkajú nás všetkých a je to spoločná záležitosť. No a preto jedna z hlavných úloh, ktorú tento parlament by mal začať realizovať čo najskôr, je dosiahnuť to, aby Európa na hm, Kodanskom samite dosiahla dohodu skutočne zásadnú, ohľadom emisie skleníkových plynov, pretože toto e, je práve jeden z dôvodov, jeden z hlavných dôvodov týchto požiarov na juhu Európy a navyše je to dôvod klimatických zmien. A preto e, by sme mali schváliť túto, toto uznesenie. To je jednoducho výzva, ktorá momentálne stojí pred týmto parlamentom. Ale na to, aby sa to podarilo dosiahnuť, e, pán komisár, by mala prísť. k tomuto by mala prispieť aj komisia, aby ten juh toľko nehorel. Ďakujem pekne ďalšiu rečničku pani Lope na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedníčka, pán komisár, drahé poslankyne, poslanci. Na nešťastie e, musíme e, takto na začiatku e, tohto parlamentného roka hovoriť o tejto nešťastnej záležitosti požiarov v našich lesoch Tých požiarov bolo dosť aj toto leto roku 2009 a tieto požiare tentokrát nespôsobovali len materiálne, ale aj ľudské škody a tieto sa týkali aj mojej krajiny, teda Španielska. Ja by som chcela teda v prvom rade pripomenúť to ľudské utrpenie, ktoré tieto katastrofy spôsobujú. Chcela by som pripomenúť tú obrovskú frekvenciu tejto, týchto katastrof a obrovský dopad, ktorí predstavujú pre postihnuté komunity, e, a to nielen pre ich ekonomiku, ale aj sociálne väzby a e, príjmy napríklad zdroje, z z príjmy z turizmu. Jednoducho ide o tisíce hektárov, ktoré, tisíce hektárov lesa, ktoré sú týmto nenapraviteľne poškodené a e, to, aby sme my zasiahli, jednoducho vyžadujú naši občania. Európske inštitúcie by nemali e, pripustiť ďalšie škody tým, že nebudú konať a nepríjmu efektívne opatrenia. E, a to tak na náhradu škôd, ako aj nápravu toho, čo tieto katastrofy spôsobili. No a nesmieme samozrejme zabúdať ani na oblasť prevencie a to e, na úseku rozvoja určitého systému civilnej ochrany v Európe. No a rada by som apelovala na komisiu, aby analyzovala túto situáciu a prijala také opatrenia, ktoré umožňuje, umožňa kompenzovať sociálne e, sociálne škody spôsobené týmito požiarmi, napríklad stratou pracovných príležitostí v tých postihnutých regiónoch. No a e, Dúfam, že aj e, španielská vláda, e, ktorá sa ujme v prvej polovici roku 2010 e, predsedníctva rady, bude schopná reagovať na tieto, na tieto prírodné katastrofy a domnievam sa, že by mala medzi svoje priority zaradiť práve reformu Fondu Solidarity v Európe španielské predsedníctvo by tiež e, malo jasným spôsobom definovať e, ako jednu zo svojich priorít e, rozvoj európskej stratégie prírodných katastrof, teraz predsednička prerusila rečníčku, tak, aby sa tieto požiare nevyskytovali. Ďakujem pekne. Ďalšou rečničkou je pani Balzány na dve minúty. Grazie, presidente. Kari... Ďakujem pekne, pani predsednička, vážení kolegovia. Ako členka e, skupiny socialistov a demokratov, vidiac, čo sa nedávno udialo v Taliansku, v Ligurii, bolo viacero požiarov, ktoré zničili obrovské oblasti a teda si plne uvedomujeme, nakoľko je súrna Eh, nakoľko súrny, súrny bol zásah zo strany Európy, ako bude v budúcnosti a preto to žiadame, opätovne vznikajú podobné katastrofy. Nemali by sme sa dostať do situácie akýchsi cyklických pohrom a Európa môže zasiahnuť efektívne a naozaj by mala zasahovať efektívne, ak chce ochrániť a zachovať tieto vzácne oblasti, ktoré sú prospešné pre všetkých, pretože je pravdou, že juh Európy, na juhu Európy je tých požiarov viac ako kdekoľvek inde. Takže keď horí časť Európy na juhu, je to súčasť celej Európy, to znamená, všetci Európania strácajú. A preto potrebujeme naozaj zosúľadiť náš prístup v boji proti akékoľvek špekuláciám, priamým či nepriamým, ktoré vedú k týmto katastrofám. Musíme zabezpečiť to, aby bolo menej byrokracie pri dávaní k dispozícii finančnej pomoci prípadoch takýchto katastrof teraz mám na mysli. Predovšetkým fond Solidarity mal byť oveľa jednoduchšie čerpať prostriedky z tohto fondu pre postihnuté oblasti. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pani Grostet. Ďakujem pekne, pani predsednička. V roku 2001 sme žiadali o vytvorenie Európskeho mechanizmu civilnej ochrany po udalostiach z 11. Eh, septembra. Potom bol vytvorený fond a v Barnierovej správe sa hovorilo o potrebe zabezpečiť solidaritu. Áno, teraz máme túto solidaritu, ale musíme ju zefektívniť a musíme dokázať v podstate pokročiť ďalej, posilniť naše aktivity. Musíme robiť na dvoch veciach v podstate. Prvou je naša schopnosť reagovať E, všetci, ktorí boli postihnutí požiarom, vedia, že tie procesy, ktorými potom je potrebné ísť, trvajú príliš dlho. Samotné plnenie alebo čerpanie prostriedkov trvá príliš dlho. Keď hovoríte o boji proti požiarom, lesným požiarom, musíte konať rýchlo. Nie je pochyb o tom, že potrebujeme väčšiu flexibilitu pre implementáciu, pretože čas je naozaj vzácný. A otázka prevencie nehovoríme o tom dostatočne. Zdá sa, že tu je princíp subsidiarity, takže je to na členských štátoch, aby rozhodli v tejto oblasti, ale keď uh, takéto lesné požiary majú dopad na biodiverzitu a ochranu na životné prostredie, keď v podstate ničia ľudské dedičstvo, ničia ľudské obydlia a ohrozujú ľudské životy, asi neexistuje právo na to, aby sme neriešili prevenciu. To znamená, to všetko si vyžaduje finančné zdroje, teda potrebujeme mať patričný rozpočet v rámci EÚ, v rámci civilnej ochrany. Musíme zabezpečiť, aby v rozpočte boli náležite zohľadnené tieto otázky. To potom následne znamená, že polnohospodárska politika, lesnická politika musia e, spraviť akúsi analýzu rizik a to tiež sa nerobí na dostatočnej úrovni zatiaľ, čiže potrebujeme lepšie zdroje a spraviť všetko, čo je potrebné preto, aby k požiarom nedochádzalo v Južnej Európe. Ďakujem. A ďalším rečníkom je pán Arsenis, dve minúty. Drahá pani predsedajúca, pán komisár, kolegovia, už e, roky juh Európy trpí týmito lesnými požiarmi a je to, je to pritom e, prírodná katastrofa, ktorá sa takto pravidelne objavuje v tzv. rozvinutom svete. Jednoducho tieto stredomorské lesy sú, mm, sú systematicky likvidované a je to súčasť postupnej likvidácie biosféry na celej planéte. A ľudia nevedia, ako na E, tieto udalosti reagovať. Jednoducho nám chýba spoločná európska politika e, prevencie týchto lesných požiarov v budúcnosti a keď sa pozrieme na situáciu v Grécku, tak ako sa v priebehu rokov vyvíjala a zvyšujúce sa škody, ktoré tieto lesné požiare spôsobujú, vyplýva z toho, že budeme potrebovať rozbehnúť skutočnú ko- koordináciu v civilnej ochrane a uplatňovať e, reálne preventívne opatrenia, aby sme sa tomu tomuto problému skutočne postavili tvárov v tvár. Domnievame sa, že e, tieto lesné požiare, ktoré povedzme vznikajú v blízkosti veľkých miest alebo turistických oblastí, sú, e, sú ešte horšie, pretože e, spôsobujú ekonomické škody väčšieho rozsahu. No a potrebujeme tiež zmeniť mentalitu, pretože ľudia si stavajú domy aj tam, kde Eh, je pravdepodobné, že ten lesný požiar zasiahne, takže bude treba koordinácia v tejto oblasti. No a bude potrebné eh, sa eh, venovať dôsledne otázke opätovného zalesňovania, a to aj v súvislosti s problematikou klimatických zmien. Jednoducho je potrebné na európskej úrovni riešiť najmä v týchto veľmi citlivých oblastiach, zraniteľných oblastiach lesné požiare komplexne. No a v kontexte kodanského samitu bude potrebné zabezpečiť to, aby sme ako rozvinuté krajiny vytvorili určité pravidlá alebo opatrenia, ktoré prinesú e, vyššiu mieru ochrany svetovým lesom. Potrebujeme jednoducho zabezpečiť to, aby naše vlastné lesy v Európe boli chránené lepšie. Ďakujem pekne a teraz nasledujúci rečník pán Piper na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedníčka, dámy a páni. E, rozsah lesných požiarov e, presahuje možnosti, ktoré majú menšie členské štáty, e, ktoré sú v niektorých regiónoch veľmi postihnuté suchom. A preto by mal Európsky parlament vyzýva na využívanie, využívanie prostriedkov z Európskeho fondu Solidarity. Vyzývame Radu a komisiu, aby tak urobili. Regióny to potrebujú na opätovnú obnovu a predchádzanie prevenciu. Európsky fond Solidarity so súčasnými programami by mohli pomôcť. Ale boj proti lesným požiarom je v národnej zodpovednosti. K sem patria koučinné kroky, prísnejšie postihy podpalačov, školenia pre požiarný zbor, zbor. Treba skutočne robiť oveľa viac. Ale aj Európa musí robiť viac na to, aby predovšetkým lepšie koordinovala know-how európskych požiarných zborov musí ehm, ísť do postihnutých a citlivých regiónov v Európe. A rovnako potrebujeme ľahší a plynulejší priebeh cez hraničných zásahov a na to potrebujeme návrhy komisie, avšak eh, bez toho, aby sa zasahovalo do kompetencií členských štátov. Ja to považujem za mimoriadne dôležité, aby sa nezasahovalo do eh, kompetencií členských štátov Európsky požiarný zbor, e, európske lietadlá, to si vieme predstaviť, avšak až potom, keď budú vyčerpané a optimalizované všetky e, národné možnosti a keď dosiahneme ich účinnosť a súčasných programov. Ja si myslím, že ochrana pred katastrofami v európskej kompetencii je prečasná. najskôr by sme mali urobiť prvý krok a potom až druhý. A to je európska pomoc k tomu, aby si dokázali štáty pomôcť e, samotné a to lepšou koordináciou a lepšími školeniami. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Ajala na jednu minútu nasleduje teraz. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcela podporiť e, e, podporiť to, čo povedali viacerí. E, padli obeť a chcem im vyjadriť sú, sústrasť, pretože každý rok sa táto situácia opakuje a vždy je vidno čoraz viac, že je potrebné, aby Európa vytvorila spoločný nástroj na boj proti týmto katastrofám. Ja e, pracujem v oblasti, do, alebo pracovala som v oblasti dopravy a viem aj o tom, aký, aký ekonomický dopad majú tieto katastrofy. A veľmi podobná situácia e, vznikla napríklad v oblasti bezpečnosti na cestách, kde, bolo tiež, kde, kde sa volalo tiež po európskej e, regulácii tejto, oble, o, tejto oblasti. Um, no a táto paralela by nám možno mohla pomôcť aj tu v tejto oblasti lesných požiarov. No a, a domnievam sa, že veľmi dôležitým bodom je aj e, rozšírenie povedomia o akejsi kultúre prevencie. To isté robíme v podstate aj v oblasti bezpečnosti na cestách a podobne by sme to mohli riešiť pri lesných požiaroch. Takže v prvom rade koordinácia, v druhom rade solidarita. Ja som teraz zo Španielska. E, my máme lietadla, ktorým je, teda hasičské lietadla, ktorým je možné bojovať proti týmto lesným požiarom. Používajú sa na juhu, ale tá jednotka sídli na severe a táto jednotka sa môže jedného dňa zmeniť na skutočne akési, akési zásahové teleso, zásahovú jednotku a dúfame, že to teda vyjde. No a radi by sme, aby sa rada venovala aj reforme tohoto fondu Solidarity a podnikla opatrenia, ktoré budú skutočne užitočné. Muchas gracias. Mr. Franco, please. Tu... Ďakujem veľmi pekne, pán Franko, na dve minúty. monsieur le président monsieur le commissaire mesdames et messieurs les députés Vážený pán komisár, vážený pán predseda, dámy a páni, toto leto sa lesy v Stredomorí opätovne stali obeťami požiarov v Macedónsku, na Korzike, v Španielsku a ešte viac v Grécku. Tisíce hektárov podľahli požiarom biodiverzita bola nenávratne poškodená a rovnako sme zaznamenali obete na životoch. Konštatujeme to každý rok a požiare sú spôsobené klimatickými zmenami a preto vyzývam, aby sa vytvorilo celé európske povedomie, ktoré by umožnilo lepšiu koordináciu našich síl a lepšie využitie všetkých našich prostriedkov na boj proti požiarom. Bylo by, bolo by dobre vytvoriť veľký projekt spolupráce v oblasti Smer- Stredomoria na boj proti lesným požiarom. Ja som veľmi rád, že niektoré iniciatívy už sa objavili a hlavne, že existuje Európsky informačný systém o lesných požiaroch. Je to pilotný projekt, ale žiadam, aby sa uskutočnila reforma. Zásadná reforma Fondu Solidarity, aby Fond Solidarity bol účinným nástrojom v takých naliehavých situáciách a aby bolo možné využiť Europe Aid, o ktorom hovoril Michel Barnier už v roku 2006. Mohli by sa do toho zapájať tak všetky členské štáty, ako aj nečlenské štáty. No a problém lesných požiarov vyžaduje aj vzájomné informácie, vy, vymien, výmenu informácií, výmenu skúseností a spoločnú prevenciu. Ja by som chcel povedať, že v mojom vlastnom departmente požiarne zbory zohrali vynikajúcu úlohu môžu nám ísť všetkým prípadom. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Korhola na dve minúty vážený pán predseda. Minulý rok bol jedným, jedným z najsputnejších kvôli vlastným požiarom. Stratili sme skutočne tisíce hektárov lesov. Špekulácie o príčinách, kam sa objavili, no a následky sú známe všetkým. Existuje množstvo teórií, totiž, že klimatické zmeny spôsobujú nárast lesných požiarov. Mm, leto začína skôr, je suchšie a mm, teplejšie, hlavne na juhu. No a v Portugalsku, na juhozápade Španielska sa objavili obrovské lesné požiary. Ich príčiny sú jasné, ale hlavný podstata problému nie, nespočíva v prírode. Vedci zistili, že socioekonomické faktory sú príčinou klimatické zmeny, ešte nie sú preukázané. Hlavne sa jedná o stavebníctvo, sídla, obrábanie pôdy, vysádzanie určitých druhov rastlín, nedostatočná prevencia a tak ďalej. Napra- napríklad e, neschopnosť objasňovať tie trestné činy sú tiež podstatou týchto tragédií, vážený pán predseda, prírodné podmienky sa časom zmenia, to je jasné, ale to nevysvetľuje eh, prírodné katastrofy ako príčinu, hlavne keď sa prírodné katastrofy opakujú každoročne pod eh, vedením Európskej únie sa budeme musieť pozrieť do zrkadla, pretože sami spôsobujeme tieto katastrofy, katastrofy. Budeme sa musieť prispôsobiť eh, životnému prostrediu a nie tým zlým postupom a chýbajúcej prevencii. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Sári Esia na dve minúty. Vážený pán predseda, ja súhlasím eh, s tým, čo bolo povedané, že prevencia je vždy lepšia ako odstraňovanie následkov. Lesné požiary a záplavy na juhu Európy preto na to potrebujeme prostriedky e, satelitné pozorovanie. Okrem toho e, potrebujeme podobné poplačné systémy, také ako už e, roky fungujú vo Fínsku. Okrem toho na národnej úrovni budeme musieť zabezpečiť, aby okrem iného výbava požiarníkov bola na najmodernejšom stave techniky na to, aby sme dokázali lesné požiare zvládať čo najskôr Záplavy sú spôsobené klimatickými zmenami a najlepšia prevencia je, aby sme v Kodani dosiahli a uzavreli dobrú dohodu. Avšak predchádzanie záplavám aj sa dá riešiť aj na národnej úrovni. Musíme mať dobrú lesnickú politiku, musíme chrániť svoje územia a musíme vysádzať správne a druhy stromov, aby tieto stromy potom dokázali zadržiavať vodu. A rovnako musíme lepšie plánovať budovy a potrebujeme lepšiu ochranu pred záplavami. Tieto veci sú v kompetencii členských štátov a Európska únia nemôže nie za to zodpovednosť. a Národné orgány sú zodpovedné za tieto otázky, rovnako a za svoju nedbanlivosť. Eh, Fond Solidarity je predovšetkým núdzovou pomocou. A počíta sa s tým, že členské štáty eh, dokážu vsadiť na prevenciu. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom je pán Mato na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci, pán komisár. Požiar je vždy tragédia. Tragédia tak z pohľadu ľudského, ako aj z pohľadu životného prostredia alebo ekonomiky, ale aj sociálnych vzťahov. A ja, ja na nešťastie žijem veľmi blízko miesta, kde sa takáto eh, tragédia udiala na na Kanárskych ostrovoch Isla Palma. No a preto som presvedčený, že aby sme využili toto uznesenie, budeme musieť eh, mm, skutočne konať jednomyselne. Toto uznesenie obsahuje veľmi dôležité návrhy a eh, ako celok má veľký význam pre eh, všetky obete, pre všetkých postihnutých týmito požiarmi. A to najmä preto, ehm, aby sme podporili tých, ktorí bojujú, bojujú proti týmto požiarom dobrovoľne. E, tí dôvody tých požiarov e, pramenia zo sucha, z klimatických zmien a e, strácame vlastne stovky miliónov hektárov ročne a preto mm, jednoducho potrebujeme bojovať napríklad tak proti dezertifikácii, ako aj proti opúšťaniu polí, opúšťaniu polnohospodárskej pôdy, ktorú potom v takomto suchu jednoducho e, preberá púšť. Takisto je treba bojovať proti podpalactvu. No a bude treba vytvoriť stratégiu, ktorá bude efektívna, ktorá bude môcť bojovať proti, e, proti e, púšťam a ich šíreniu. Toto je podľa mňa veľmi dôležité. No a tiež bude treba vytvoriť e, reálny potenciál na to, aby sme mohli e, kryť straty, či už sociálne alebo ekonomické z nejakých zdrojov. No a na toto, pán komisár, je potrebná koordinácia, lenže je treba tiež ko- koordinovať jednotlivé nástroje, nástroje spoločenstva, pretože už, my už máme fondy Solidarity, e, ale tieto vyžadujú dokladnú reformu. No a takisto ostatné nástroje, ktoré v tejto oblasti existujú, Flex Plus alebo iné. No a ja si myslím, že tieto problémy je e, možné riešiť alebo sa aspoň na to pokúsiť a toto uznesenie, o ktorom rokujeme, je e, správnou cestou. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Fernández. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pán komisár, vážení kolegovia. Nastal čas na to, aby sme prejavili solidaritu, ale zároveň je to pre nás aj príležitosť a poviem dokonca, že je to naša povinnosť, aby sme zlepšili, zmenili a upravili, prispôsobili veci. Samozrejme, to sa vzťahuje všetko na Európsky fond Solidarity, na to, ako je využívaný, ako je využívaný v tých dobrých časoch tak aby, sme, aby nám pomáhal bojovať proti takýmto pohromám. Musíme zlepšiť aj našu lesnickú politiku. Potrebujeme európsku politiku v oblasti lesného hospodárstva, ktorej cieľom bude oceniť naše lesy, ale aj brániť požiarom. Treba pripomenúť, že mnohé členské štáty mm, nespomeniem medzi nimi len Portugalsko, v mnohých členských štátoch nemáme ani úplný v podstate pozemkový register, nevieme presne, e, akú pôdu máme a komu patrí a potom ťažko sa nám robí lesnická politika, boj alebo prevencia proti požiarom. A v tejto súvislosti by som chcel niečo navrhnúť. Možno by sme les akciu preventívne aktivity proti lesným požiarom nemohli zakomponovať do Európskeho plánu hospodárskej obnovy. Ak chceme podporovať aktivity na obnovu lesov alebo na čistenie lesov a využitie dreva na biomasu, na ekonomické zhodnotenie Určite e, je to činnosť, ktorá je na ochranu životného prostredia. Je to ochrana lesov a zároveň tvorba pracovných príležitostí. A to je jeden z cieľov Európskej únie momentálne. Ďakujem pekne. Pán Fan Nistelrooy, máte slovo na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi dobré, že sa hneď v tento prvý deň um, novej teda tejto uh, tohto parlamentného roka zaoberáme takouto veľmi dôležitou témou. A ja by som chcel poďakovať kolegom, ktorí pracovali na tomto uznesení, pretože si myslím, že ten návrh je textov veľmi dobrý. E, ide nám isté o prehlbenie určitej zaangažovanosti. Je to v podstate pre tých občanov, ktorí, ktorí nás volili. A takisto sa tu volá po solidarite. Tie požiare síce horia na juhu Európy, ale e, túto zimu e, sme e, takisto videli záplavy v iných častiach Európy. Čiže a môžeme ich očakávať teda. Takže mm, je na mieste hovoriť o prehlbení a skvalitnení tejto solidarity. E, nechceme možno žiadať o nové nástroje, mali by sme skôr zlepšovať existujúce nástroje, zefektívňovať ich. No a e, pán komisár Dimas, e, ja, mne sa na tejto veci nezdá jedna vec. My sme v parlamente veľmi jasne v tom návrhu hovorili, kde by tie zlepšenia mali nastať, ale rada to zablokovala. Rada jednoducho už dva roky túto vec blokuje, o tomto sa hovorí veľmi dlho. A Veľmi správne ste hovorili o tých veciach, napríklad o tých lietadlách a pilotoch. Tam je možné dosiahnuť určitú, určité zlepšenie, ale tá, tá, tá problematika jednoducho už má svoju tematiku v eh, parlamente. Hovorilo sa o tom, ale nedostalo sa to na program eh, rady No a pokiaľ ide o tú Civil Protection Force, teda tú jednotku civilnej ochrany, tak ja samozrejme som veľmi rád, že Európa takýto nový nástroj buduje, ale e, tá široká báza by mala spočívať na spolupráci členských štátov, výmene skúseností, e, spolupráci v nejakých širších regiónoch e, ktoré sú v podstate tak či tak základom, základom určitej spolupráce. No a potom náprava tých škôl. Toto všetko je komplexný balík. To nie je vec, ktorá by sa dala centrálne riadiť. To je vec, ktorá by sa mala mala garantovať a riadiť decentralizovanie. No a okrem toho sú tu všetky tie rôzne fondy, ale prečo sa to snažíme e, centralizovať? E, prečo budovať nejaké ďalšie ekonomické plány, e, plány obnovy, keď my už máme na toto fondy? No a toto všetko sa snažíme prostredníctvom tohto uznesenia napraviť, no a preto ho srdečne podporujem. Ďakujem pekne, pán Antonio Kancian. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, uznesenie, ktoré predkladá EPP pod názvom Prírodné katastrofy, avšak eh, chcel by som spomenúť niekto, niekoľko vecí, ktoré nie sú v tomto uznesení, ale vyjadrím sa k ním cez pozmenujúce návrhy k tomuto uzneseniu. na juhu e, krajiny a v regióne Veneto e, došlo nedávno k prírodným katastrofám, e, došlo tu k zosuvom pôd a k naozaj k veľmi zlým poveternostným podmienkám, Takže nehovoríme len o požiaroch, pretože letné záplavy takisto nie sú niečím novým. Takže v budúcnosti v dôsledku klimatických zmien a oteplovaniu e, planéty budeme svedkami mnohých zmien. Preto je potrebné zabezpečiť infraštruktúru na prevenciu, na predchádzanie problémov, ak sa to ešte dá. A ak nie, tak aspoň na rýchly zásah a obmedzenie negatívnych dôsledkov, či už je to v zalesnených oblastiach alebo inde. Prírodné katastrofy často súvisia s ľudskou činnosťou a musíme zabezpečiť náležité mechanizmy, sankčné mechanizmy proti zámerným činom. A potom otázka Fondu Solidarity. Áno, je dôležité, aby tieto prostriedky boli k dispozícii, ale zároveň je dôležité aj rozšíriť možnosť zásahu na iné katastrofy. Ak viacero fondov zameriame na konkrétnu oblasť a zabezpečíme lepšiu koordináciu, ako už hovoril kolega. Pán Kancian bol posledným rečníkom na zozname a teraz prechádzame k postupu, kto upúta pozornosť, ten má slovo. Pani McGuinness sa hlási. Ďakujem pekne, pán predseda. Vypočula, počúvala som túto diskusiu u nás v kancelárii a u nás v Írsku. Našťastie nemáme také závažné lesné požiare ako naši kolegovia na juhu. Dve veci ma napadli. Jednak, že tu hovoríme iba o tých veciach, čo sa týka našich vlastných krajín a keďže v Írsku diskutujeme o Lisabonskej zmluve, tak sme hovorili aj o solidarite v Európskej únii a myslím si, že Mali by sme si odvyknúť od týchto vecí a mali by sme hovoriť viacerí aj o veciach, ktoré sa dejú v iných krajinách. Takže aby tu prevládol pocit, že je tu väčšia solidarita medzi poslancami, že solidárne sa staviame k problémom iných ľudí. Napríklad bola by som rada, ak by niekto iný hovoril o tom, čo trápi írskych občanov. Myslím si, že to by nám pomohlo aj k presadzovaniu tej myšlienky, že Európa sa stará o všetkých a nielen nie každý, nebojuje každý iba za svoje. Myslím si, že to je dôležité. A myslím si, že aj pri diskusii o Lisabonskej zmluve sme na to nadviazali. Takže chcem vyjadriť moju solidaritu s problémami v Južnej Európe, e, s tými, ktorí utrpeli škody, e, musíme riešiť otázky prevencie a áno, musíme uvoľniť finančné prostriedky z Fondu Solidarity pre tých, ktorí ho potrebujú. Ďakujem. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Vidím, že sa hlasí pán López Aguilar o jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár Dimas. Ja ja som e, poslanec EP e v prvom e, volebnom období od 7. júna a predpokladám, <laughs> alebo teda ako som počul, táto vec sa zrejme vracia sem do parlamentu každý september a zrejme sa aj bude, pretože práve každé leto jednoducho všetky južné štáty, Taliansko, Grécko, Francúzsko, Španielsko trpia veľkým teplom, ktoré spôsobujú požiare. Týka sa to napríklad periférnych oblastí, teda Kanárskych ostrovov ehm, a ďalších e, autonómnych komunít e, v Španielsku. Jednoducho e, tento, táto južná hranica v Európe nám dáva možnosť posilniť, posilniť dojem občanov o Európe, dobrý dojem. Európa jednoducho môže urobiť niečo pre občanov. Občania budú vidieť, v čom vlastne Európa má pre nich pridanú hodnotu, na čo slúži Rada, Komisia, Európsky parlament. Aj, toto svoj, aj týmto svojim uznesením jednoducho môžeme podporiť spoluprácu medzi členskými štátmi, no a e, pridaná hodnota Európy je práve v tej reakcii. No a preto by bolo dobré, aby sme e, hovorili aj o zvýšení flexibility riadenia e, Fondu Solidarity E, v prípade takýchto neočakávaných, e, neočakávaných udalostí. Jednoducho treba rozvinúť aj civilnú ochranu, ale e, najmä e, flexibilitu, tak aby sme vedeli reagovať v takýchto prípadoch, ktoré sa opakujú jednoducho každé leto. Ďakujem veľmi pekne. Pani Figueiredo, jedna minúta. Deste flagelo dos incêndios florestais Lesné požiare sú, sú problémom, ktorý sa opakuje v Južnej Európe, jednoducho každé leto, Grécko, Portugalsko, Španielsko. My budeme musieť spoločne podniknúť nejaké opatrenia, pretože tieto požiare likvidujú naše staré historické lesy, likvidujú zvieratá a takisto začínajú spôsobovať aj straty na ľudských životoch. Čiže budeme musieť vykonať inventúru a napríklad e, zhodnotiť, do akej miery dochádza k odlevu ľudí z vidieka. No a toto súvisí aj so spoločnou polnospodárskou politikou. Teda e, to je jedna oblasť, ale budeme musieť hodnotiť možnosť, e, možnosti prevencie a zamyslieť sa nad budúcnosťou polnospodárskeho využitia e, v tejto stredomorskej oblasti, možno formou propagácie malých rodinných fariem, tak aby ľudia zostali na vidieku a pomáhali chrániť e, pomáhali chrániť tento vidiek pred e, týmito lesnými požiarmi. Ďakujem veľmi pekne, pani Benara Patov. Jedna minúta. Koleg, de, de ce que... kolegyne, kolegovia, ja som veľmi spokojná a šťastná s tým, že komisár Dimas sa vyjadril k tejto téme. Predovšetkým sa teším z toho, že hovoril o pomoci aj na iných kontinentoch. My musíme vnímať celý stredomorský priestor eh, ochranu životného prostredia v celom stredomorí. My potrebujeme aj veľmi naliehavú, urgentnú pomoc, no a mus, naše poznatky a informácie musíme sprostredkovať aj ostatným krajinám v stredomorskej oblasti. Ďakujem pekne, na to ďakujem, že ste dodržali čas. No a na záver pán Luan. Mulțumesc, domnule președinte. În vara acestui an, Portugalia, Spania, Franța, Italia și Grecia s-au confruntat cu incendii forestiere. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tento rok Portugalsko, Španielsko, Taliansko a Grécko postihli obrovské požiare v Grécku e, zničili požiare približne 21 tisíce, alebo ohrozili 21 tisíce hektárov krajiny. Musíme postupovať koordinovane na európskej úrovni. A tak sme to aj urobili. Francúzsko a Cyprus e, poskytli e, lietadla na boj proti požiarom. Európska stratégia sa zdá, že dobre zafungovala. Európsky fond Solidarity Eh, v týchto situáciách určite eh, môže predstavovať obrovskú eh, pomoc, môže prevziať niektoré výdavky na to, aby sa opätovne vybudovala infraštruktúra, aby ľudia dostali ubytovanie v týchto núdzových podmienkach, aby Európa bola Čína v širšom rámci. Avšak chcem poukázať na to, že v prístupe k týmto prostriedkom treba menej byrokracie. Napríklad v mojej krajine a minulý rok v júli Ehm, sme zažili obrovskú prírodnú katastrofu, ale ešte tento rok, e, tento rok v septembri stále nemáme prístup k týmto e, prostriedkom. Nie v Európe potrebujeme trvalú lesnickú politiku a skutočnú zásahovú stratégiu. Nuž a na záver e, dostáva slovo pán Dimas na záverečné pripomienky. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja by som na tomto mieste chcel poďakovať poslancom Európskeho parlamentu za mimoriadne dôležité príspevky v dnešnej diskusii a za množstvo podnetných myšlienok, ktoré tu dnes zazneli. Mimoriadné podmienky často spôsobujú obrovské, tak ľudské ako prírodné obete. No a v budúcnosti klimatické zmeny, o ktorých hovorilo množstvo poslancov, budú spôsobovať nárast katastrof, a to nielen ich počet, ale aj ich rozmery. A medzi ne budú patriť lesné požiare, ktoré sa nebudú vyskytovať len v južnej Európe, ale aj v strednej Európe, dokonca aj v severnej Európe rovnako sa budú objavovať ďalšie katastrofy, ako napríklad záplavy. A preto je dôležité, aby sme európske prostriedky dokázali lepšie koordinovať, aby sme dokázali využívať európsku pridanú hodnotu. A to sa potvrdilo aj počas požiarov toto e, leto. Spoločenstvo má záväzok nie len e, preukazovať myšlienku alebo preukazovať schopnosť reagovať na tieto katastrofy, ale musí zlepšiť aj svoju prevenciu. Na to upozorňovalo množstvo poslancov dnes večer a ja by som chcel len pripomenúť, že vo februári komisia predložila oznámenie, kde sa hovorilo o prevencii pred prírodnými katastrofami, no a katastrofami, ktoré sú spôsobené človekom. No a komisia predložila určité konkrétne návrhy. My očakávame e, pripomienky Európskeho parlamentu a Európskej rady. No a ja myslím, že parlament, tento novozvolený parlament na svoju odpoveď určite nedá, nedá dlho čakať. Potrebujeme podnety, potrebujeme inšpiráciu a to prinesie aj návrh uznesenia o ktorom bude hlasovať na ďalšom zasadnutí Európsky parlament. No a potom v tomto smere začnú príslušné práce. Rovnako by som chcel ešte pripomenúť, že mm, kvôli tomu, že mnoho ľudí, mnoho poslancov sa k tomu vyjadrilo, chcel by som upozorniť a venovať sa téme klimatických zmien a prispôsobeniu, ktoré bude nevyhnutné ktoré je potrebné. Ehm, navrhovaná reštrukturalizácia stratégie spoločenstva pre lesné hospodárstvo a lesy. To sa vždy týka aspektov, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Takže tieto otázky treba špecificky prediskutovať. Musím povedať, že oznámenie, ktoré predložila komisia, je veľmi dôležité. Rovnako dôležité je aj oznámenie, ktoré sme predložili minulý týždeň o financovaní dohôd, ktoré sa príjmú v Kodani. A spada pod to mm, veľká časť financovania pre prispôsobenie klimatickým zmenám pre rozvojové krajiny, kde sú nevyhnutné opatrenia na to, aby osobitne v týchto krajinách sa zmierňovali dopady klimatických zmien, skleníkový efekt napríklad, aby tieto krajiny dokázali lepšie čeliť tým dopadom. Ja sám som navrhol, aby sme upozorňovali len na rok 2012, 2013, ale aby sme začínali už od roku 2010 a aby Európska rada 17. alebo niektorý iný deň v októbri sa dohodla a uvoľnila príslušné prostriedky na to, aby tieto opatrenia mohli okamžite začať, aby tieto krajiny videli, že Európska únia a ostatné priemyselné krajiny svoje slova myslia skutočne vážne. Rovnako sa veľmi veľa hovorilo o ďalšej dôležitej veci a pokladám to za správne, o úlohe prostriedkov spoločenstva. Nariadenie pre e, rozvoj polnohospodárstva a vidieka e, podporujú národné opatrenia prevencie, preventívne opatrenia. Komisia využije svoje prostriedky z Fondu Solidarity na to, aby snahy členských štátov dokázala podporiť. Ja som počul, že niekto tie intervencie eh, požadoval okamžité intervencie a zásahy komisie. To sú možno dva, dve témy. Nebolo celkom jasné, ako by sa to malo oddeliť. Čiže na jednej strane eh, sa hovorilo o eh, fonde ochrany spoločenstva, alebo teda o nástroji ochrany spoločenstva, na druhej strane sa hovorilo o fonde Solidarity. Čo sa týka mobilizovania e, civilnej ochrany, tá jednotka to musí byť v reálnom čase. Totiž hm, napríklad, keď sa v Grécku objavia požiare, alebo tak tento mechanizmus musí byť spustený eh, v priebehu jednej hodiny. To eh, grécka vláda skutočne urobila a okamžite zlietli lietadlá a druhý deň boli už aj e, v akcii. To znamená okamžitá mobilizácia, to som povedal aj v prvom e, úvode. My sme boli prví, tak ako v prípade tsunami, ako aj v prípade hurikánu Katrina. My sme boli prví, ktorí spustili hm, mechanizmy, nástroje využili a na to sa objavili, zazneli mnohé slova pochvaly, ale rovnako sa hovorilo veľmi pozitívne o možnostiach, ktoré to ponúka a to samozrejme musí byť rozšírené v zmysle ochrany občanov, životného prostredia a majetku Európanov. No a teraz k Fondu Solidarity. To, čo tu zaznelo, je určite správne. Potrebujeme vyššiu mieru flexibility. To je určite správne. A treba čo najrychlejšie reagovať, pretože vo filozofii Fondu Solidarity je zakotvené, že prostriedky majú byť príslušne urgentne uvoľnené, keď vzniknú škody spôsobené prírodnými katastrofami. No a a komisia musí byť preto okamžite tiež činná, ale to vyžaduje aj od členských štátov, či už sú to ehm, nejaké regionálne orgány alebo iné, aby aj tieto sa dokázali čo najskôr zmobilizovať a zasiahnuť na to, aby boli vyplatené prostriedky. Existuje fond Solidarity, ale v priebehu jedného roka sa podľa predpisov musí niečo stať. To je celkom logické ale je aj správne, že potrebujem viac flexibility. A teraz sa dostávam na záver. Je mi ľúto, že nemám viac času reagovať na tieto dôležité otázky, ale chcel by som sa na záver ešte jednej veci venovať. Viacerí rečníci sa zameriavali na programy naštartovania konjunktúry, reformné programy. Je určite správne, že sem spadajú aj opatrenia, ktoré sa týkajú pre, prevencie pred prírodnými katastrofami. A tam by sa možno mohlo naplánovať, aby sa využili budúci rok. O tom sa neustále diskutuje. Malo by to ehm, množstvo uplatnení, ale rovnako by to prinieslo aj množstvo výhod, pretože sa využíva množstvo peňazí, alebo mohlo by sa, na obnovu. Takže má to množstvo výhod, no a ľudské náklady by sa tým dokázali, by sa tým mohli znížiť. No a na záver by som chcel povedať, že nebezpečenstvo a hrozba lesných požiarov a iných prírodných katastrof ako zemetrasenie alebo vojenských zákrokov pretože vojaci boli eh, činní v prípade veľkých zemetrasení, vlastných požiarov, ale aj keď eh, museli byť mm, eh, do bezpečia prevezení utečenci z Libanonu, tak aj tieto jednotky môžu veľmi významne prispieť. Takže tieto hrozby sa ne, nemôžeme ich úplne anulovať, ale môžeme ich zmierniť našou solidaritou a rýchlou reakciou na takéto katastrofy. Komisia sa rovnako zavezuje prispieť a prispievať posilnenia spoločenstva v, pri ochrane obyvateľov. Ja by som chcel parlamentu ešte raz poďakovať eh, za to, že nás tak podporil a tak podporil, aby sa všetky navrhované prostriedky využili na ochranu všetkých Európanov. Rád by som vám poďakoval, pán komisár, za to, že ste sem prišli a za to, že ste nám poskytli odpovede na tie naše otázky. Ešte raz teda srdečne ďakujem a týmto rozprávu k tomuto bodu uzatváram. Hlasovať sa o tejto veci bude v stredu. A myslím, že teraz môžeme prejsť na nasledujúci bod na našom programe. ktorým je vyhlásenie komisie o voľnom obchode, o dohode o voľnom obchode s Južnou Kóreou a o jej dopade na európsky priemysel. A tu požiadam pani Ashton, aby, eh, aby sa vyjadrila. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že E, potenciál na rast exportu je práve na azijských trhoch. E, na azijských trhoch, ktoré majú veľký rastový potenciál, ale sú tam zároveň